Prvý bod na programe je vyhlásenie rady k právnemu základu mechanizmu šengenského hodnotenia. Chcem poukázať na začiatku schôdze na to, že k tejto rozprave nebude voľná rozprava, nebude teda uh, eh, žiadna catch a žiadna voľná rozprava. Bohužiaľ mimo mikrofón. Eh, pán kolega Verhofstadt, upokojte sa. Máte zapnutý mikrofón a útoky si odložte na rozpravu. Takže srdečne vás tu vítam. Dobrý deň, pán minister Budskov. Ako zástupca rady vítam vás v Európskom eh, parlamente. Dobré ráno, pani Malmström. Dohodol som sa s pani Malmström, že po vystúpení predsedov politických skupín dostane slovo ona, takže budeme postupovať následovne. Najprv dostane slovo uradujúci predseda Rady pre spravodlivosť a vnútro, pán Buckov. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Vážená pani komisárka, ďakujem, že som dostal príležitosť vystúpiť pri príležitosti e, tejto rozpravy na veľmi dôležitú tému. Treba e, rozhodovať veci tak, ako sú relevantné. Súhlasíme teda s týmto rozhodnutím. Chceme roz, prijať rozhodnutia v prospech obyvateľstva, aj keď možno nie sú veľmi populárne. Som si istý, že to platí pre všetkých tu zúčastnených, teda úpravy v právnom základe mechanizmu hodnotenia, šengenského hodnotenia. E, teda nie je to veľmi populárne vo všetkých členských štátoch, e, to si uvedomujem, ale je to potrebné, ak chceme dosiahnuť výsledky, ktoré Európa potrebuje. V členských štátoch nebola iná možnosť prijať e, rozhodnutia e, v rade, než boli prijaté. OK, I'll continue. Good. Er- no Nech sa páči, môžete pokračovať. Takže vrátim sa trošku k môjmu prejavu. Takže v zmysle postoja členských štátov e, nebolo možné iné, žiadne, žiadne iné riešenie v rande, pretože EÚ je tu pre prospech občanov Európy a ak máme spoločenstvo bez vnútorných hraníc, tak myslím si, že jedno z veľkých úsilí, ktoré Eh, tak to je jedno z tých veľkých eh, výdobytkov, ktoré sme tu dosiahli. Musíme to zachovať, musíme zachovať Európsku úniu bez vnútorných hraníc, ale potom samozrejme treba dodržiavať aj všetky povinnosti a pravidla, ktoré máme v zmysle Schengenu. A mnohé roky sme chceli posilniť šengenský hodnotiaci mechanizmus aby sme vlastne sa postavili výzvam, s ktorými sa potýkame. Potrebujeme mechanizmy na zvládanie mimoriadných situácií a potrebujeme zabezpečovať šengenskú spoluprácu. No a vlastne na, na základe toho vznikol ten riadiaci balík šengenský, ktorý bol predložený v septembri minulého roku a tak polské ako aj dánske predsedníctvo eh, r, m, diskutovali o týchto e, návrhoch veľmi intenzívne v rade a preto súhlasím, že rada eh, teda včera, minulý týždeň bola jednotná pri príjmaní týchto rozhodnutí na podporu tohto návrhu. Jeden z prvkov je, že meníme právny základ šengenského hodnotenia, ten mechanizmu šengenského hodnotenia, teda v článku 77 e, písmeno E a meníme to teda ten právny základ na článok 70. Avšak boli tu v tom rozhodnutí niektoré prvky, kde bola politická dohoda o obsahu mechanizmu šengenského hodnotenia. Meníme teda právny základ článku 77.2 písmeno E na článok 70 a po druhé, a e, chcel by som to zdôrazniť, e, chceme si vypočuť parlament, Eh, pokiaľ ide o článok 19.7 písmeno H, aby sme zobrali do úvahy postoj parlamentu čo najväčšej možnej miery, než príjmeme ten finálny text. Ak by sme opätovne mali zaviesť kontroly na vnútorných hraniciach, tak to bude v iných e, rozhodnutiach, ktoré budú súčasťou neformálneho trialógu medzi inštitúciami. A ja som veľmi rád, že ste mi dali príležitosť povedať vám, prečo e, sme vlastne to zmenili článku 77 na 70. V prvom rade chcem povedať, že ak by sme... My, my, my chceme mať takýto posilnený mechanizmus hodnotenia a za tým účelom bolo potrebné zmeniť právny základ. Inak by sme nemali túto možnosť a v rade nebolo možné dohodnúť sa na návrhu, ktorý by bol mohol byť prijatý v zmysle článku 77. A ja som presvedčený, že ako zvolení zástupcovia musíme hájiť e, alebo teda dodržiavať našu zodpovednosť, musíme sa sústrediť na dosahovanie výsledkov. V rade bola iba jedna možnosť e, získať tieto výsledky a samozrejme nemali by sme si túto príležitosť nechať uísť. A takisto rada bola jednotná v tomto rozhodnutí nahradiť alebo teda vymeniť právny základ. A v tejto súvislosti chcem zdôrazniť aj to, že sme postupovali podľa veľmi jasných vyhlásení, ktoré sme dostali od právnej služby rady, čo sa týka tohto návrhu. A rada e, tiež jasne povedala, že zváži všetky aspekty e, vyjadrenia Európskeho parlamentu, keď bude túto vec ďalej rozpracovať. No a dúfam, že je dosť jasné, že toto rozhodnutie je iba právne rozhodnutie na základe obsahu a nie na základe politiky. Takže Vážené poslankyne a poslanci, bolo by nesprávne urobiť z toho boj medzi radou a parlamentom, pretože to by mohlo byť deštruktívnejšie. My predsa chceme posilnenú šengenskú e, spoluprácu a rada chce ďalší dialog aj e, o celom šengenskom balíku, nie len o mm, tom texte týkajúcom sa hraníc, ale chceme sa rozprávať aj o hodnotiacom mechanizme a o dôležitých výzvach, e, pred ktorými EÚ momentálne stojí. E, potrebujeme spoluprácu, tak aby sme našli riešenia týmto výzvam, pretože iba prostredníctvom spolupráce bude možné nájsť riešenia, tak ako sa to od nás očakáva, ako to od nás očakávajú občania. Veľký význam prikladáme úzkej spolupráci s Európskym parlamentom a od prvého dňa e, sme boli vo veľmi úzkom e, kontakte s pánom Koaľom, pánom spravodajcom a ďalšími poslancami. Vypočuli sme si stanoviska a takisto e, sme zabezpečili, aby parlament mal na to vplyv a myslím, že ten dialog bol veľmi dobrý a preto som veľmi rád, že môžem povedať, že vo štvrtok 31. mája spravodajca v rozprave vo výbore LIBE e, potvrdil tie stanoviska, ktoré vyjadrila rada, tak ako teraz už rada ich prijala. Takže e, urobili sme krok správnym smerom a e, určite e, to súviselo s úsilím pána Koelia, ale aj ďalších e, poslancov a poslankyň. Parlament si veľmi toto želá a kompromis by tiež mal obsahovať e, poznámky týkajúce sa vnútorných e, hraníc, e, mali by sa posilniť možnosti Európskej komisie urobiť neohlásené návštevy a hodnotiť a využiť teda tieto hodnotenia No a takisto e, mala by sa posilniť transparentnosť pri výkazoch, e, ktoré by sa mali pravidelne e, podávať. Takže budeme mať veľký úzky kontakt s parlamentu a hovoríme teda o veciach, ktoré sú mimoriadne dôležité pre parlament. A návrh e, Šengenského e, hraničného kódexu tiež e, bude predmetom bež- normálneho legislatívneho konania, kde sa to bude týkať aj parlamentu. A toto spomínam, pretože návrh opätovného zavedenia kontrol na vnútorných hraniciach um, je niečo, na čo parlamentu teda veľmi záleží, aby sa ten návrh spracoval dobre. No a je to politicky veľmi citlivá vec. Uh, možnosť opätovného zavedenia kontrol na hraniciach. No a mm, potom je tu otázka presunutia do hraničného kódexu a preto musíme zabezpečiť, aby parlament naďalej bol e, spolu zákonodarcom a to pri takýchto ustanoveniach, ktoré sú mimoriadne dôležité. Čo sa týka návrhu tohto hodnotiaceho mechanizmu, Ehm, tam vlastne výsledkom je, eh, že sa ten návrh eh, vráti do toho hodnotiaceho mechanizmu, avšak my sme boli proti tomu, pretože keby sme to boli presunuli, tak by bolo pochopiteľné, keby parlament to kritizoval, ale nekritizoval a E, teda zdôrazňujem to, že tomu tak nebolo. No a dnes teda máme EÚ bez vnútorných hraníc a to je výsledkom úsilia e, po mnohých, po mnohých rokoch. Takže musíme sa na to pozerať z tohto pohľadu. A s týmto kompromisom sa zasadzujeme za model, ktorý je založený na viac EÚ, a rozpráva tiež ukazuje, že je naozaj vý, kľúčového významu, aby rada aj parlament do maximálnej možnej miery zapájala do tejto rozpravy. Veľmi sa teším na dnešnú rozpravu a nemali by sme pochybovať, že rada si praje veľmi e, úzky dialog s parlamentom a predsedníctvo veľmi úzko spolupracovalo s parlamentom, pretože tento návrh je nevyhnutný vzhľadom na budúcnosť Európy. A občania Európy očakávajú, že my v tejto veci budeme úspešní. Teším sa na rozprávu. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda rady. Otváram rozpravu. V mene politických skupín ako prvý dostane slovo predseda EPP, pán poslanec Dol. Ďakujem, pán predseda. Pokúsim sa uh, teda zachovať pokoj. Uh, nie, že by som uh, potreboval nejakú ďalšiu provokáciu, ale dnes ráno to bolo snáď ešte provokujúcejšie, ale pokúsim sa zachovať teda pokoj. E, keď sa jednohlasne rozhodlo proti stanovisku Európskej komisie, aby sa zmenil právny základ mechanizmu hodnotenia, šengenského hodnotenia, e, tak ministri vnútra prijali e, rozhodnutie, ktoré je absolútne neakceptovateľné pre skupinu EPP v Európskom parlamente. Ehm, a ďakujem pani Mamsom, že e, sa vlastne neschovávala pred radou, že sa nenechala zastrašiť. Pani Malmström, naozaj potrebujeme komisiu aj v budúcnosti, pretože tá diskusia nebude jednoduchá. Ja si kladiem otázku, prečo ste, pán predseda, predseda neobjavnovili zároveň aj víza. Mohli by ste našich 500 miliónov obyvateľov chrániť ešte viac? No a keď ste navrhli túto iniciatívu, tak ste e, prišli o e, dôveru e, tohto parlamentu, pretože sa veľmi nebezpečne porušil základný princíp metódy spoločenstva. Tam ste vlastne na to zautočili, tento princíp zaručuje, že tie najväčšie členské štáty nepresadzujú svoju vôľu na, na, mm, priek tým najmenším, e, zabezpečuje tento princíp e, všeobecný európsky záujem a nie národné záujmy. Tento princíp, e, metóda spoločenstva, Európsky parlament s komisiou, to sú garanti a my nechceme sa tohto vôbec vziať, vzdať. A preto som sa e, minulý štvrtok obrátil na predsedničku rady pani Torning Schmidt, ktorá bola tiež europoslankyňou, aby predstúpila pred Európsky parlament a potom ma včera teda kontaktovala. E, pán e, pre, E, e, Dánske predsedníctvo zdá sa nedostatočne rešpektuje tých 500 miliónov Európanov, e, aby im vôbec vysvetlili, prečo e, poslanci nemajú právo spolu rozhodovať o takejto dôležitej téme. Takže preto si myslím, že čo sa mňa týka, od 7. júna dánske predsedníctvo už nie je Ehm, mm, vlastne nejakým dôveryhodným partnerom. Dotánske dánske predsedníctvo e, skončilo až do 30. júna ehm, kým nenastúpi vlastne Cyperská republika. Vy ste porušili a zničili dôveru tohto parlamentu. V momente, kedy ekonomická sociálna kríza, ktorú zažívame, vy, vy, e, naozaj žiada od všetkých e, e, vodcov v Európe duch solidarity, zodpovednosti a rešpektu. Vy ste túto dôveru zničili. Členské štáty teda z, e, stiahli svoju dôveru v Európsky parlament a idú smerom, ktorý je proti tomu, ktorý by nám umožnil vymaniť sa z krízy silnejší. Je to proti eh, eh, tej politickej integrácii medzi nami Eh, je to proti tomu, čo je nám najvážnejšie, naše slobody a teda eh, žiadame, aby sa zmenilo eh, toto rozhodnutie, pretože to je jediná možnosť, ako sa môžete opäť poslať pre tento parlament. Ďakujem za socialistov a e, demokratov e, má e, predseda frakcie slovo, pán Svoboda. Ďakujem, pán predseda. Pán minister, je to ťažké hovoriť proti predsedníctvu sociálno-demokratickej vlády a vy ste mi to uľahčili. E, všetko, čo ste podali, narazilo na náš odpor a včera sme viedli o tom rozsiaľu diskusiu o frakcii a jedno hlasne sme povedali, že to ste povedali, e, narazil narazilo na náš najsilnejší odpor a e, my odmietame tento postoj a frakcia sociálnych demokratov jednoznačne stojí na pozíciu, že ste sa vybrali na nesprávnu a nebezpečnú cestu. Vy máte skúsenosti z Dánska, nepoučili ste sa nič z bývalej vlády, ktorá sa dostala pod tlak pravicových populistov. Museli ste sa poučiť, že to nie je správna cesta. A e, dovolte mi prejsť k dôvodu. Vy ste sa žiaľ nepoučili. Dovolte mi e, vrátiť sa k dôvodu. E, údajne tam bol masový príliv z Tuniska do Európy. To bol pod debaty. A Berlusconi a Sarkozy sa zjednotili, že musíme dnes zatvoriť hranice, či to vyrieši problémy. A kde sú tie milióny utečencov zrazu v Európe, na ktoré ešte musia reagovať? Ďalšia vec, Európania zasiahli v Líbia a tento zásah podporovali a mnohí líbyskí utečenci utekli do e, Tuniska. Keďže tam sú, tak musíme zatvoriť e, naše hranice alebo uľahčovať zatvorenie hraníc. Je to naša odpoveď na e, arabskú jar. To je nesprávna odpoveď. Áno, je problém na hranici medzi Tureckom a Greckom. A potom zatvoríme naše hranice? pretože tento problém nemôžeme ináč vyriešiť. Nie v tejto Európe už niekto, kto povie, že e, musíme byť solidárni a musíme pomôcť, aby sa e, táto hranica zabezpečila proti nezákonným utečencom. E, je to v Európe úzus reagovať na populistické požiadavky a dánske predsedníctvo sa pričinuje k tomu. To je škanovo, to je nepriateľné. A um, potom ešte uh, si veríte, aby ste prišli podať sem a povedali, že um, my, uh, vy máme ešte byť vďační, že to nie je horšie. Uh, e, je to predstava o Európskom parlamente, že teraz sa budeme plaziť pred vami a hovoriť ďakujeme predsedníctvu, že teraz sú stále nové hranice v Európe. Uh, ja viem, um, prečo uh, Rada uh, ministrov vnútra uh, vyradila parlament, uh, pretože um, E, toto, tento parlament spolu s komisiou, a tu sa ďakujem komisárovi, e, vždy e, bola tá inštitúcia, ktorá obhajovala slobodu pohybu. V mnohých debatách sme to debat obhajovali a vy ste vedeli, že narazíte na odpor, keď chcete zase zatvoriť hranice bezvodne a preto ste stiahli parlamentu právo spolu sa vyjadrovať pri hodnotení Schengenu. A keď si vypočujete um, ministrov vnútra aj ministerky, tak vieme, odkiaľ fúka vietor a vieme, prečo to chcú. Áno, niektorí ministri vnútra chcú mať zase viac možností, e, ako to bolo v Dánsku, pri iných príležitostiach, aby zatvorili hranice. To za tým stojí a to odmietame. Sociálna demokratická frakcia, ako aj ďalšie frakcie v tejto snemovni jednohlasne E, proti tomu a my so všetkými politickými možnosťami budeme bojovať proti tomu, e, čo robíte vy, otvárate dvere pre pravicový populizmus v Európe a ľútom je, že práve dánske predsedníctvo tieto dvere otvára. Für die liberale Allianz hat jetzt das Wort der Abgeordnete. Za liberálov má teraz slovo poslanec Verhofstadt. Pán predseda, budúci štvrtok o dva dní budeme sláviť 27. narodeniny Schengenu. Tak ďakujeme veľmi pekne za tento darček, pán minister. Tak ja myslím, že hamba, že vedeme dnes túto debatu. E, je to je to hamba a mm, ešte aj preto, že ste videli pár minút pred e, začiatkom e, tejto debaty tlačové vyhlásenie po dánsky, ktoré hovorí, že táto dohoda je dobrá pre Európu a ktorá hovorí, že to bol výsledok hlbokého dialogu s komisiou EÚ a parlamentom. To je v tom vyhlásení z pred pár minút dnes rána od vašich služieb. Pán minister, my už nežijeme v stredoveku. V stredoveku bol dialog medzi kráľom a parlamentom, ale dnes žijeme v 21. storočí a to nie je založené na dialogu, ale na spolurozhodovaní e, v modernej spoločnosti a v modernom parlamente. Takže my nepotrebujeme váš dialog. My potrebujeme, aby ste uznali právomoci Európskeho parlamentu a v skutočnosti, pán kolega, to nie je spor o pravomociach Európskeho parlamentu. Je to mm, otázka o pokuse rady znovu znárodniť Schengen. Mm, tým, že robia dve veci. Poprvé zmenia právny základ, aby Európsky parlament bol mimo rozhodovacieho procesu a po druhé, čo ešte dôležitejšie, keď jasne hovoria, že výkon nového aký má byť postupený rade a nie Európskej komisii. Takže nie je to útok na parlament, ale čo dôležitejšie, je to útok proti komisii, proti e, komunitnému postupu, proti tomu, že Schengen je plnou súčasťou európskej politiky. A čo je ešte väčší škandál, kolegovia, že Spojené kráľovstvo, ktoré nie je v Schengene, ktoré má možnosť e, vystúpenia, majú mať lepšie zaobchádzanie ako Európsky parlament. Oni podľa článku 70 majú byť naďalej prítomní v rokovaniach bez toho, aby, sme mali, aby mali slovo. Oni majú byť prítomní, ale Európsky parlament nie. Takže myslím, kolegovia, že musíme dnes e, urobiť jasný krok. Myslím, že najprv musíme ísť sa obratiť na súd. Po druhé, prečo je potrebné platiť za to všetko? Ak chcú znovu znárodniť, hm, nech si to znovu znárodňa a nech si platia sami šengenské aky. Miesto tohoto Európska únia musí robiť. A po tretie, prečo uh, máme um, pokračovať eh, s um, trialogom o azyle. Um, máme trialog 19. júna, prečo s ním pokračovať? Um, prečo máme pokračovať s správou Viadomiros o ochrane doložke? Prečo pokračovať o tom? Prečo pokračovať s výberovou správou o znovu zavedení kontroly na hraniciach, keď nemáme čo povedať ku kovedlo správe? A prečo vôbec pokračovať s vami, s dánskym predsedníctvom, prečo neprerušiť všetky reči o, s, o spravodlivosti a vnútre, pokiaľ nebude nastúpené nové predsedníctvo. Teraz má slovo za frakciu zelených pani Rebeka Harms. Dámy a páni, ctené predsedníctvo rady, pre mňa je najhoršie, že mám dojem, že dánska vláda koná podľa najlepšieho vedomia. proti najlepšiemu e, vedomiu. E, mala som z toho dojem, že v Dánsku vláda, ktorá chcela priniesť e, pokrok, E, práve pri hodnotení Schengenu, že v Dánsku vlastne viete, že e, sociálnych, e, za sociálnymi demokratmi chodia pravicoví populisti, že to nemôže mať dobrý koniec. Všetko už, čo do obsahu bolo povedané až na jeden aspekt, ktorý tu chcem v mojej jednej minúte ešte raz zvrazniť. Pre mňa je to naozaj hlboko poborujúce, že Dánske predsedníctvo rady, mm, ktoré sa, s ktorým sa pokúšala moja frakcia úzko spolupracovať, tento deň Európskeho parlamentu celkovo vyhlásila nedôveru. A to nedôveru v otázke, ktorú, ktorá je pre našich občanov v celej Európe dôležitá. Nám mm, ne, zverili, aby sme e, v e, tom e, napätí medzi bezpečnosťou a slobodou sa vyjadrovali. V tomto parlamente sú bývali predsedovia vlád a ministri. Oni to všetko poznajú. A prečo si myslíte, prečo si myslia terajší ministri vnútru, vnútra Európskej únie, že nám nemôžete zveriť otázku vnútornej bezpečnosti občanov. A, e, podľa mňa je to škandál a je to trochu ako Cicerové šaty, um, pretože občania v Európe sú také veľmi zneistení e, vo finančnej kríze a um, oni e, sa pohybujú v teréne, ktorý nemôže byť populisticky zneužívané a e, vy odmietate ten najvyšší výdobytok Európskej únie a to slobodu cestovania a to je hanebné a ja chcem povedať, že to nie je dnes, ako ste povedali vo vašom vyhlásení, dobrý deň pre Európa, ale je to najsmutnejší deň vášho predsedníctva. Für die Fraktion der europäischen Konservativen za frakciu európskych konzervatívcov má slovo pani McIntyre. Thank you, Mr. President. Uh... Ďakujem, pán predseda. Aj mňa prekvapil krok rady zmeniť právny základ Schengenu, ale úprimne povedať som ešte viac prekvapená z reakcie mojich kolegov. E, toto je čas pre e, chladné hlavy a mm, pokojné zvažovanie Nemali by sme reagovať e, s e, detinským dňom a začať házať e, hračky. My máme náročné časy v Európe a potrebujeme dobré pracovné vzťahy so všetkými inštitúciami. Náš prvý krok má byť preskúmať právne dôsledky krokov Rady. Musím však povedať, že súcitím s členskými štátmi, ktoré jednohlasne súhlasili s zmenou právneho základu. Mechanizmus hodnotenia je spojený s návrhom dočasných e, kontrol na hraniciach a to sme oboje odhlasovali v výbore libo včera večer. V oboch prípadoch sme videli návrhy od Európskej komisie, aby sa e, vytvorila správa Schengenu sídliaca v Bruseli. A v oboch prípadoch členské štáty silne nesúhlasia a majú na to pevné argumenty. Pamätáte si článok 4 zmluvy o Európskej únii, ktorá hovorí, že, ktorý hovorí, že národná bezpečnosť ostáva výlučne z odpovednosti každého členského štátu. Podľa mňa riadenie hraníc e, štátu je priamo spojené s otázkami národnej bezpečnosti a ja rozumiem, prečo členské štáty nechcú sa vzdať tejto právomoci. Takže postupujme usporiadanie a zmysluplne s chladnými hlavami a ne, majme tieto nepotrebné reakcie. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo. Äh, pani McIntyre, je tu otázka Pán Goebbels by sa vás chcel niečo spýtať. Súhlasíte s tým? OK, Herr Goebbels, tut mir leid. Frau McIntyre. Je mi ľúto, pán Goebbels, pani McIntyre nechce počuť vašu otázku. Das Wort hat jetzt äh, für die Fraktion. A teraz za politickú skupinu Zjednotenej ľavice dostane slovo pán Ernst. Pani Ernst. Ďakujem pekne, dámy a páni. Otvorenosť hraníc Európskej únie to je najdôležitejší symbol, ktorý máme, najdôležitejší symbol Európskej únie do celého sveta a má to skutočne veľkú príťažlivosť pre veľa ľudí na celom svete. A zároveň ako GUE sme vždy kritizovali skutočnosť, že Európska únia e, je uzatvorená smerom na vonok a práve preto bolo pre nás také veľmi dôležité, aby sme mali určitý urgentný mechanizmus, ktorý by bol fungovať ďalej proti ktorému rada teraz zautočila. A ja, dámy a páni, by som teraz chcela povedať nasledovné. To, čo tu teraz robíte, to, čo tu teraz oslavujete v mene rady, to je jednoducho nehodné. Vráte sa naspäť k základom spoločenstva. Vyzývam vás k tomu, aby ste to urobili a prosím vás, ukončite také politiky, ktorá vlastne je v konec koncov protieurópska. Dámy a páni, politika rady v tomto prípade je protidemokratická, pretože preto, už budeme iba poradcovia a nie spolurozhodovateľia. My to však nedovolíme. My máme právny dôvod na to, aby sme spolurozhodovali a chceme sa ho aj zhostiť. A na, ďalej, toto rozhodnutie rady je podľa môjho názoru absolútne proti, abs, proti európske, pretože nacionalizuje, znárodňuje Schengen. A ja sa vás pýtam, pýtam sa rady, pýtam sa dánske predsedníctvo, Chcete zaviesť koncolné kontroly? Chcete sa vrátiť znovu 19. storočia? Čo vlastne chcete? Čo očakávate s týmto rozhodnutím? Čo tým symbolizujete smerom na vonok? Jednoducho sa zosmiešňujete pred svetom aj v Európe. A tretia záležitosť. Rozhodnutie rady je v právom slova zmysle populistické a prináša eh, vietor všetkým tým silám, ktorí podporujú nacionalizmus, ktorí chcú sa vrátiť k národným štátom a ktorí chcú zrušiť európsky aspekt. A ja to nemôžem podporiť. Žiadam, aby ste stiahli vaše rozhodnutie. Snáďte sa konečne Európanmi, dámy a páni. Ďakujem. Za nezaradených teraz dostane slovo pán Calstra. Vážený pán predseda, veľmi pekne ďakujem za slovo. Pán predseda, členské štáty sa uznesli, že chcú preziať na seba viac zodpovednosti, pokiaľ ide bezpečnosť vlastných hraníc a Európsky parlament by na tom už nemal byť zúčastnený. Pán Ferhofštát v strane 66 hovorí tu o vojne proti členským štátom. Parlament neurobil nič proti tomuto prílivu nelegálnych migrantov a parlament o tomto probléme vôbec nechce hovoriť. Členské štáty musia konečne sa zhostiť svojej zodpovednosti a členské štáty sa týmto spôsobom zasadili za občanov aj proti Európskemu parlamentu. A to, že parlament je proti takejto voľbe, to znamená, že členské štáty vlastne ostali osamotené. Jednoducho musíme urobiť ešte viac v národných parlamentoch, aby sme skutočne zabezpečili našu vlastnú bezpečnosť a tento parlament, vážený pán predseda, si musí uvedomiť, že sa to uberá správnym smerom, aby sme zabezpečili mier a bezpečnosť. O to nám všetkým ide. Ďakujem veľmi pekne. A za komisiu teraz zostane slovo pani komisárka Malmström. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, dámy a páni. Pred rokom sme tu mali veľké ovácie o Schengene. Mali sme tu spoločné kroky a bolo to určité vákum, že ako by sme mali kontrolovať, aby sme tieto problémy vyriešili spoločne a na základe akých podmienok by sa tieto hranice mohli znovu vytvoriť? Európska rada požiadala komisiu aj predložila návrh na to, aby sa posilnil Schengen a aby sme sa takýmto krízam v budúcnosti vyhli. Žiadali sme takýto európsky mechanizmus. Minulý september komisia predložila takýto návrh. Predložili sme návrh o Európe európskom vyhodnocovacom systéme, ktorý by mal umožniť komisii to, aby v spolupráci s expertami členských krajín a našimi agentúrami objavovali problémy včasným spôsobom na našich hraniciach, na to, aby sme mohli identifikovať to, čo sa dá urobiť, na to, aby sme navrhli nejaké riešenie, aby sme aktivovali všetky naše prostriedky, aby sme prezentovali akčný plán, ktorý by bol záväzný a ktorý by komisia monitorovala. To by nahradilo tieto peer-to-peer -peer kontroly, ktoré boli jednoducho neefektívne právny základ na to by bol 77, pretože iba vtedy by sme mali komplexnú evaluáciu, kde by boli aj záväzné dopady a kde by sa legitimácia politických rozhodnutí posilnila. Toto nie je iba právny návrh, ide tu o politické ambície. Ďalší návrh sa týkal kódexu šengenského. Európsky mechanizmus opätovný, e, ktorý by bol iba... Zavedenie hraníc by bolo iba posledným riešením a všetko ostatné bolo vyskúšané, že takéto situácie by sme mohli vyriešiť. Členské štáty sú zodpovedné za vlastné hranice, ale Schengen je spoločným výdobytkom a oceňujú ho naši občania a voliči. Nové hranice budú mať dopad na občanov, obchod, e, aj rast, aj pracovné príležitosti a preto Nemôže tu byť nejaké unilaterálne rozhodnutia ohľadne vytvorenia hraníc, musia to byť európske rozhodnutia. Zo strany komisie sme skutočne sklamaní zo strany rozhodnutia rady, pretože to neprináša nič k vyriešeniu situácie. Vytvára to systém, kde sa nedá mm, dosiahnuť rozhodnutie, ktoré by sa na európskej úrovni dali monitorovať. A ne, sme a zatiaľ nemáme možnosti, aby sme kontrolovali nejaké populistické hnutia, ktoré vychádzajú z tlakov jednotlivých členských štátoch. Podporujem rozhodnutie Európskeho parlamentu a jeho reakciu. Uvedomili sme si aj to, hra, to hlasovanie včera vo výbore LIBE. Komisia bude na tejto zložke pracovať v spolupráci s, vás, s vami. Po, očakávame vašu podporu. Chceme zaoberať k posilnenému Schengenu. Chceme zabezpečiť spoločnú bezpečnosť, ale aj voľný pohyb osôb. A, pracovných príležitostí, aby sme mali jasné a transparentné európske pravidlá pre vyhodnocovanie týchto situácií. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo predseda rady, pán Bockov, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne za túto živú diskusiu, rozpravu, ktorá tu práve prebehla. Ďakujem takisto za to, že ste e, vyjadrili, že ste nadviazali na diskusie, ktoré sme mali na rade, pokiaľ ide o šengenský vyhodnocovací mechanizmus. Ja som počúval veľmi pozorne celú túto diskusiu dnes v parlamente a dovolil by som si povedať, že naše otázky, e, ako to vnímate, že by sme chceli zaviesť nové kontroly, tak to jednoducho spadá do všeobecnej legislatívy, všeobecného legislatívneho postupu. Takže je tu určité nedorozumenie, keď tu hovoríte o tom, že Európsky parlament už nemá žiadny vplyv vzhľadom na túto otázku. Dovolte mi takisto povedať, že sa to nezakladá na žiadnych argumentoch, keď tu niektorí z vás to zvrátili na nejaký veľký problém, ktorý by tu vznikol medzi Radou a Európskym parlamentom, pretože táto zmena právneho základu bola vlastne e, dôsledkom kompromisov, ktoré sme dosiahli v obsahu a v rámci ktorého sme vlastne dospeli k zhode na rade. A táto diskusia, rozpráva na rade, pokiaľ ide o obsah tohto návrhu, tak tam sa celkom jasne poukázalo na to, že jednoducho nebolo možné dosiahnuť Eh, aby že by sme dosiahli väčšinu na to, aby sme tento návrh ponechali pôvodnom znení pod článkom 77. A bez pochyby eh, si rada uvedomuje a uznáva, že tak rada ako aj Európsky parlament majú rovnaký záujem na zabezpečení dobre fungujúceho šengenského systému. A preto v tejto súvislosti by som chcel uh, ešte raz sa poďakovať za to, čo ste tu, pokiaľ ide ďalšiu podporu v rámci šengenskej spolupráce, pretože parlament a spolupráca s Európskym parlamentom je a aj doteraz bola veľmi dôležitým a kľúčovým faktorom, pokiaľ ide o konsolidáciu a ďalší rozvoj tejto spolupráce. Takisto závisí aj od vás, záviselo aj od vás, že sa nám podarilo čeliť týmto výzvam, ktoré vlastne vzýšli v rámci tohto celého procesu, ktorý sme museli čeliť. Pán Kojo bol zosobnením a to celé roky práve tejto sily, ktorú Európsky parlament prezentuje. A ja dúfam, že v najbližšej budúcnosti sa nám podarí e, z, toho veľkého prínosu, ktorý pán Koelio priniesol, že budeme z toho čerpať aj do budúcnosti. Takže v toto dôverujem a dúfam, že sa nám to podarí. Avšak ako môžeme zabezpečiť lepší rámec, rámec pre šengenskú spoluprácu a ako by sme to mohli lepšie kontrolovať. Rada teraz predložila návrh na základe zhody, dohody, ktorá vzýšla vo štvrtok a takisto tu prebieha dialog s parlamentom a ja mám pocit, že tie diskusie aj v minulosti, ktoré sme mali ohľadne tohto balíčka šengenskej správy, že tieto diskusie boli veľmi pozitívne a takisto sme sa snažili zabezpečiť, aby žiadosti Európskeho parlamentu boli zohľadnené v tomto kompromise, na ktorom sme sa uzhodli v na rade. A podľa môjho názoru sa nám podarilo toto dosiahnuť úspešným spôsobom a preto si myslíme, že ten finálny výsledok e, všetkých jednotlivých súčastí tejto šengenskej správy, tohto balíčka, že to bude uspokojivé tak pre radu, ako aj pre Európsky parlament. Takže teraz ste na ťahu vy, pokiaľ ide o reakciu na tento mechanizmus a budete v rámci tohto mechanizmu zohrávať vašu úlohu ako spoluregislátori, spolurozhodovatelia a v rámci tohto mechanizmu budete aj naďalej e, zahrnutí do tohto celého procesu. Ako som uviedol v samotnom úvode, rada si žela, aby sme aj naďalej tieto veci úzko prediskutovávali s Európskym parlamentom a to celý ten balíček aj pokiaľ ide o vyhodnocovanie, tento vyhodnocovací mechanizmus, aj tam chcem, aby ste boli zúčastnení na diskusiách. A v súvislosti s tou diskusiou, ktorú sme mali minulý týždeň na rade, tak tam sa celkom jasne preukázalo, že rada chce hm, čo možno najviac zahrnúť názory Európskeho parlamentu aj do ďalších bodov, ktoré E, o ktorých budeme rokovať. Dovolte mi celkom jasne povedať, že, Euró- že Rada trvá veľmi na tom, to je je prianím, ďalej udržiavať túto úzku spoluprácu s Európskym parlamentom ohľadne týchto záležitostí. O tom sa nesmie pochybovať. E, Rada má v tomto zmysle skutočne tie najlepšie úmysly a závisí to práve od Rady a od Európskeho parlamentu, aby sa im podarilo zosúľadiť ich spoločné úsilia a aby sa nám podarilo dosiahnuť rozhodnutia o tých dôležitých rozhodnutiach, ktoré od nás očakáva aj verejnosť. Takže sa teším na ďalšiu spoluprácu v tejto téme a teším sa na konštruktívny a úzky dialog s Európskym parlamentom a ja viem, že nadchádzajúce predsedníctvo uvažuje rovnakým spôsobom ako my. Takže teraz sa teším na formálny návrh zo strany Európskeho parlamentu a treba povedať, že som si vypočul všetky pripomienky tu dnes v parlamente a budem informovať radu o týchto vašich pripomienkach. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za to, že ste mi dali príležitosť prihovoriť sa k vám v tento dnešný deň a zúčastniť na tejto rozprave. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som vás v krátkosti uh, poprosiť o pozornosť. Myslím si, že táto radosť tejto diskusie na vašej strane veľmi jednostranná. Tento článok 151 našho rokovacieho poriadku počíta s tým, že tí rečníci, ktorí eh, boli priamo oslovení na konci rozpravy, sa môžu vyjadriť. A to sa týka aj spravodajca pána Koeja, ktorý viackrát tu bol spomenutý a preto mu teraz podľa článku 151 slov. Nech sa páči, pán Koje, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, vážení pani poslanci, pán predseda, pán predseda rady. Ja si uvedomujem, že treba postupovať pragmaticky, to si uvedomuje aj pán Bockov, ale na rade sa to ako neosvedčilo. A teraz nám v parlamente ukázal, že rada jednoducho postupuje tak, ako v období pred Lisabonskou zmluvou. A rada jednoducho sa snaží iba o to, aby zaviedla a mohla zaviesť kontroly na hraniciach. A chcel by som vyčítať rade nasledovne, že tu nejde o evaluáciu šengenského priestoru, vôbec sa nesnažia identifikovať problémy a tieto problémy potom odstraňovať. Rada jednoducho chce pokračovať v tom systéme, ktorý tu máme. To povedala aj pani Malstremová, teda v tom systéme, kde jednotlivé členské štáty môžu svoje chyby ignorovať a nejako zamiesť pod koberec. A preto vyčítam rade, že odmietla európsky mechanizmus a že sa teraz usiluje o to, aby to celé prebiehalo iba na úrovni dohod medzi tými členskými štátmi. A zároveň sa mi nepáči aj to, že rada uh, týmto rozhodnutím urobila zásadný obrad. Vôbec si neželáme, aby sa Schengen znovu znárodňoval. To nie je našim želaním. Ďakujem. Predseda rady sa prihlásil a chce zareagovať. Nech sa páči, pán Bockov, máte slovo. sie müssen funktionieren. Ja, tafli, herr Forman. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne, pán predseda. No a teraz, keď už sa prihlásil aj pán Koje, tak by som chcel sa poďakovať. Má vyžiť túto príležitosť tak by som sa mu poďakoval. Poďakoval sa mu za úzkú spoluprácu, ktorú sme s ním mali. A Ďakujeme aj za tú jeho snahu spolupracovať s nami na tomto návrhu. Áno, treba povedať, že predsedníctvo celkom jasne počúvalo vaše návrhy a všetky tieto vaše mm, pripomienky budú sprostredkované na rade jednotlivým členským štátom a ja dúfam, že sa nám to podarí využiť ako e, základ pre ďalší konštruktívny dialog na to, aby sme zabezpečili dosiahnutie toho, o čo sa všetci usilujeme, aby sme skutočne sa uberali týmto smerom. Ide tu o dialog, ktorý by sa uberal smerom posilnenia šengenskej spolupráce. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, ctení kolegovia a kolegyne, rozprava k tomuto bodu